Takže mám niekoľko oznámení, ktoré budú chvíľu trvať a potom budeme môcť o štvrť hlasovať. V prvom rade k programu. K bodu 4 medziinstitucionálne rokovanie. Tam dáme správu k POP strilok o organických polutantoch z útorka. Tieto zmeny by znamenali, že to bude v programe Nikto nenamieta prijaté. Medzi dokumentami nájdete správu misie na summit globálnej klimatickej akcii 12. a 14. septembra v San Francisku. Summit bol iniciatívou Jerry Browna, kalifornského guvernéra, aby sa posilnili záväzky COP v súvislosti s kopom v Katoviciach. 10. januára nebudeme mať rokovanie ani do beda, ani, do poludne, ani popoludní a mimoriadne rokovanie z Agria Itre o lesoch s účasťou komisára Holgena sa uskutoční v pondelok 14. januára v Štrasburgu o 7. večer. Teraz máme 20 jazykov na tlmočenie a spis bude elektronicky k dispozícii a bude sa to e, webstreamovať. Máte tu aj zápisnicu. Ak nebudete mať námietky do konca rokovania, považujeme zápisnicu za schválenú teraz medziinstitucionálne rokovanie. Štyri veci, ktoré chcem povedať. E, označovanie alkoholických nápojov. Tretí neformálny dialog sa konal 27. novembra. A som rada, že vám povedať, že sme dosiahli predbežnú politickú dohodu vo všetkých politických otázkach. Máme predbežnú dohodu, ktorá sa predloží na hlasovanie vo výbore 22. januára. v našom výbere a 10. decembra v osobitnom výbore pre polnospodárstvo. Medzi tým sú nové e, e, ustanovenia, ktoré predloží Komisia výboru pre technické prekážky obchody do VTO, kde budú mať dve mesia- dva mesiace na preskúmanie. A teraz plasty. Mali sme druhý trialog 28. novembra Dosiahli sme predbežnú dohodu vo viacerých otázkach, článok 1.10, ako aj niektoré definície. Predsedníctvo zdôraznilo svoj posun smerom k parlamentu k tabakovým filtrom, recyklovaný obsah nápojových fliaž e, a ďalších bodoch aby sme pomohli diskusii. Parlament prišiel s návrhom kompromisov, ktoré sa týkali piatich e, článkov, obmedzenia, vrátanie obmedzenia trhov a opatrenia na zníženie spotreby. Dosiahol sa pokrok v článkoch obmedzenia, o obmedzení troch a prílohe B, kde Rada a parlament odsúhlasili rozšíriť kategóriu výrobkov, z expandovaného polystyrenu, ktoré majú byť zakázané a súhlasilo diskutovať ďalej o možnom kompromise. Napríklad oxodegradovateľné výrobky by mali byť zaladené na e, zakázané výrobky, prijatie derogácií parlamentu a rady a zákaz, 100% zákaz plastových nádob, aby sme zachovali, teda poháru, aby sme zachovali ambície textu. Teraz auta a CO2. Mali sme tretí trialog 4. decembra v útorok Predbežne sa uzavrelo niekoľko bodov ako VLTP, opat merania, označovania aut, ciele nariadenia, článok 1, rozsah pôsobnosti, N1 vozidla v článku 2, niž derogácie, rozšírenie, rozšírenie obmedzené na 2028, ako aj niektoré odôvodnenia, ktoré umožňujú alebo napomáhajú životné prostredie. Vymienili sme si rôzne návrhy, protinávrhy k meraniu spotreby paliva a, paliva a spravodlivú tranzíciu ďalej konformitu pri službách, analýza životného cyklu a ekoinovácie. Avšak sme nedosiahli dohodu. Hla, hlavná úlo, e, téma sú ciele a, nulo, a e, pohnutky, stimuly pre nulové emisie sú stále oblasťou, kde sa naše názory líšia. Sme ďaleko od seba, rada sa nehybe a čakáme na ich rokovanie z piatku. A, uvi- a nový dia- trialog by bol v pondelok v Štrásburgu, ktorý by asi začal o 9.00 po Potom persistentné organické nečistujúce látky. Prvý informálny trilog bol 4. decembra. Celý text sme preskúmali a prediskutovali. V zásade sme sa dohodli na hlavných politických bodoch, ako sú nové úlohy ECHA, avšak zostala veľká téma politického charakteru sa týka nástroja pre modifikáciu príloh. To ostalo otvorené. Rada navrhuje nahradiť delegované akty bežnými legislatívnymi postupmi pre anex 1 a 2 a vypustenie koncentrova- limitov koncentrácií v anexoch 4 a 5 a s tým, že by sa takéto hodnoty prijímali pomocou vykonávacích aktov. Na tom sme sa nemohli dohodnúť e, vyjednávací tým parlamentu vyjadril svoju nespokojnosť prístupom rady k tejto otázke z politických inštitúcií právnych dôvodov. Komisia tiež vyjadrila obavy a všeobecne podporila postoj parlamentu v tejto otázke. Vzhľadom na to, parla- vyjednávací tým parlamentu vyjadril, že je ochotný E, viesť druhý možno posledný dialog, e, trialog 18. decembra s tým, že rada ukáže pružnosť a bude revidovať svoj mandát v tomto bode. A napokon tu bolo ešte niekoľko prvkov, ktoré sa presunuli na technickú úroveň. Toto je tento bod e, programu a teraz môžeme prejsť k elektronickému hlasovaniu. So I hope you prepared your voting cards. And we are going to start with um, a vote on a draft opinion. Prvé hlasovanie sa týka návrhu stanoviska e, vykonávacia správa nariadenia o ochrane zvierat počas dopravy v aj mimo Európskej únie. Pozmeňujúci 1 za. Proti. Držal sa zamietnuté. Pán Javor, môžem vás poprosiť, mohli by ste sem prísť? Troška ma metiete. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Kompromis. Nie, ja vás vítam. Kompromis 1. Kto je za? Proti, zdržal sa, prijaté. 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15. Kto je za? Proti. Preveríme si 15. A končíme. Prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. 23 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 25 za, proti, zdržal sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Zamietnuté 26 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 32 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 47 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preverme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 53. Za. Proti. Zdržal sa prijaté. 54 za. Proti. Zdržal sa prijaté. Kompromis 3 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 64 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 66. Preveri... Dobre, preveríme 64. Začíname. Zamietnuté. 66. Za. Proti. Zamietnuté. 4, kompromis 4 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Kompromis 5 za, zdrž, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 6 za, proti zdržal sa prijaté. 91 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 11 za, proti zdržal sa prijaté. 100 za, proti zdržal sa zamietnuté. 101 za, proti zdržal sa prijaté.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 Neukázali ste mi to dobré rukami, takže budeme elektronicky hlasovať. Začíname. Končíme. Ja nemám to na uh, hlasovaciu kartu, ale som za. Je to prijaté. 130 za proti, zdržal sa, prijaté. 132 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. 140 za, proti, zdržal sa, preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 141 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 142 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 143 za, proti, zdržal sa, prijaté, 144 za, proti, Zdržal sa? Preveríme si 144. Končím hlasovanie. Prijaté. 146 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 147 za. Proti prijaté. 149 za, proti, zdržal sa, prijaté. 150 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržal sa, prijaté. 152 za, proti, zdržal sa, prijaté. 154 za, proti, zdržal sa, prijaté. 156 za, proti, zdržal sa, zelený, prijaté, 157 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 159 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz ideme hlasovať elektronicky. Posledné hlasovanie, od, začíname. A končím hlasovanie. Prijaté. Now we are voting on a draft opinion uh, on establishing the program. Teraz návrh stanoviska ustanovenia konkurencieschopnosti podnikov na jednotnom trhu, vrátanie malých a stredných podnikov a otázka európskej štatistiky e, pozmeňací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa Prijaté. 81 za, proti, zdrhli sa zamietnuté, 83 za, proti, zdrhli sa zamietnuté, 82 za, proti, zdrhli sa zamietnuté, 84 to je hlasovanie v bloku, za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa prijaté, 91 za, proti, zdržali sa prijaté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté, 7 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 93 za. Proti. Zdržali sa. EFDD. Overíme si 93. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 94 za. Proti zdržali sa prijaté 95 za, proti zdržali sa prijaté 96 za, proti zdržali sa prijaté 97 za, proti zdržali sa Alde, vy ste za, tak je to prijaté. 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 za, proti, zdrhli sa prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, overíme si 101 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté 9 za, proti, Zdrali sa zamietnuté, 102 za, proti, zdržali sa, overíme si 102. E, prijaté 10 za, proti zdržali sa prijaté e, oddelené hlasovanie 103 prvá časť, hlasovanie teda počastia za, proti, zdrali sa prijaté, čas 2 psa, proti, zdrali sa. Alde, vy ste proti či za? Tak si to overíme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to e, prijaté. 11 za, proti, zdrhali sa prijaté. 104 za, proti, zdrhali sa prijaté. 12 za, proti, zdrhali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdrhali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdrhali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdrhali sa prijaté. 16 za, proti, zdrhali sa Overíme si to elektronické. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 17 pr- za, proti, zdroli e, e, sa zamietnuté. 18 zamietnuté, 19 za, proti, zdroli sa zamietnuté hlasovanie po častiach 21. časť za, proti, zdrhali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdrhali sa, eh, overíme si elektronicky. Eh, prijaté 21, nie, to sa nehlasuje, kompromis 1, kto je za? Proti zdrhali sa. EKR takže je to prijaté. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté 24 za, proti zdrhali sa zamietnuté 25 e, za, proti zdrhali sa zamietnuté 26 za, proti zdrhali sa zamietnuté 27 za, proti, zdrali sa zamietnuté 28 za, proti, zdrali sa zamietnuté 29 za, proti, zdrali sa zamietnuté 31 za, proti, zdrali sa prijaté 32 za, proti, zdrali sa zamietnuté 33 nie, 34 za, proti, zdrali sa zamietnuté 35 za, proti, zdrali sa zamietnuté 36 za, proti, zdrali sa 36 ešte raz za, proti, zdrali sa prijaté. 37 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdrali sa prijaté. 41 e, proti, zdrali sa 43 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdrali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa prijaté 3 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté e, hlasovanie počastia 61 čas prvá za, proti, zdržali sa Prijaté čas 2. Za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 68 za, proti, zdržali sa prijaté. Budeme teraz elektronicky hlasovať o správe ako také, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené a prijaté. Bolo to prijaté. Teraz budeme hlasovať o navrhu uznesenia o Európskom roku pre e, zelenšie, ekologickejšie mesta. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa e, prijaté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa e, prijaté, 68 za, proti, zdržali sa prijaté, 69 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa. Zelený, ste za? Prepašťala, hovoríme z to elektronicky, 71. Hlasovanie ukončené, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 e, za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté, 79 za, proti, zdržali sa prijaté, 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 82 za, proti, overíme si 82 elektronicky. A je to ukončené. Prijaté. 83 za, proti, zdržali sa prijaté, 84 za, proti zdrali sa e, zamietnuté 85 za, proti zdrali sa prijaté 86 za, proti zdrali sa prijaté 87 za, proti zdrali sa e, prijaté 88 za, proti zdrali sa prijaté e, 89 za, proti zdrali sa prijaté 90 za, proti zdrali sa prijaté 91 za, proti zdrali sa zamietnuté 92 za, proti, zdržali sa prijaté 93, za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 10 za, proti, zdržali sa e, prijaté 98 za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa E, zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté blok 21 e, za, proti, zdreli sa je Kompromis 3 za, proti, zdreli sa, overíme si elektronicky. Hlasovanie ukončené. E, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdrali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdrali sa, prijaté. 28 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdrali sa, prijaté. Budeme hlasovať o doplnku eh, v rámci 30 eh, za, proti, zrali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdrhali sa. SD, vy ste proti? Ste za, takže prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdrhali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdrhali sa, prijaté. 41 za, proti, zdrhli sa zamietnuté, 44 za, proti, zdrali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdrali sa prijaté, 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdrž- e, overíme si to. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 50 za. Proti. Zdrhali sa. Overíme si 50. -ku. Zelení ma opäť smietli, zmiatli, aj liberáli. Všetci sa navzájom metu. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 51 za, proti. Zdreli sa zamietnuté. 52 za, proti. Zdreli sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti. Zdreli sa prijaté. 58 za, proti Držali sa zametnuté, Máme tu ústne pozmeňovací návrh 56. Je niekto proti? Nie, takže budeme hlasovať o 56. aj s tým pozmeňovacím návrhom ústnym. Kto je za? Proti? Držali sa prijaté 59. 58 páda, čiže 57 ešte raz. E, kto je za, proti? Zdrali sa prijaté 59 za proti, zdrali sa, prijaté. 60 za, proti, zdrž, si ešte 60. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz budeme fin- hlasovať finálne hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté concludes the votes. Ah, and we concluded the votes. <laughs> Tým pádom sme uh, už všetko odhlasovali. Môžeme prejsť k rozprave, ale dávam dve minútky na to, aby ste sa rozhodli, či pôjdete alebo či tu ostanete. What is, uh, what... Okay, if you want to take your seats, the ones uh, who are going to stay. Prosím, uh, usadte sa, ak ste sa rozhodli, že ostávate na zvyšok schôdze. Ak nie, prosím, pokračujte v rozhovoroch mimo sály. Ladies, Okay. Let's get quiet. Now, um, establishing rules on support for strategic plans to be drawn Prejdeme k bodu 9. Ide o pravidlá, ktoré majú vypracovať členské štáty, ktoré vyplývajú zo spoločnej prosperskej politiky. Ide o CAP Strategic Plans. Spravodajcom je pán Lavia. Nech sa páči, dávam mu slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. 1. júna Európska komisia predložila návrh nariadenia, ktorý sa týka spoločnej prospodárskej politiky. E, sú tu približené dva e, nástroje. Je to nový model e, na základe nových cieľov. Sústredujeme sa tu na politiku životného prostredia a tiež sa orientujeme na kroky súvisiace s klimatickými zmenami. Sú tu konkrétne ciele, ktoré sa týkajú zmierňovania dopadov klimatických zmien, tiež v snahe podporovať udržateľný rozvoj, udržateľné využívanie zdrojov, aby sme prispeli k biodiverzite a tiež, aby sme zlepšili celkovo fungovanie hospodárstva a to s cieľom toho, aby bezpečnosť potravín a verejné zdravie sa mohli patrične zohľadniť ďalej. Blaho zvierat je tiež súčasťou, ako viete, požiadali sme konferenciu predsedov, aby sa výbor Envy mohol zapojiť do tohto úsilia podľa článku 34. Máme tu teda spoločné kompetencie s ďalším výborom. Ja som sa snažil teda na toto zamerať a chcel by som aj na to kolegov upozorniť. Ide o kompetencie, ktoré priamo spadajú eh, pod náš výbor. Ešte predtým, ako prejdem k obsahu, chcel by som konkrétne spomenúť tento článok 54. Na základe neho máme spoločné kompetencie, ale v skutočnosti výbor Agri nám nechce tieto kompetencie dať. Nechcú nás pozvývať na vypočutia, na semináre, Nemali sme možnosť byť súčasťou ani e, rozhodovania o časovom rámci. O tom sme mali podľa pravidla 54 rozhodnúť spoločne. Teda dostali sme len informáciu o tom, čo oni rozhodli. A to neformálne sme, prosím, tieto informácie dostali. To by som rád zdôraznil. Ja som sa stretol so s koordinátormi a rozhodli sme sa, že napíšeme predsedovi výboru AGRI a tiež konferencii predsedov, aby sme namietali voči takémuto konaniu. Teraz by som prešiel teda k samotnému eh, meritu veci. V priebehu tohto volebného obdobia sa vykonalo viacero zmien eh, v existujúcej legislatíve, najmä prostredníctvom tzv. nariadenia Omnibus. Teda dosť veľa návrhov sa zmenilo. Ja si myslím, že to predstavuje zmenu aktuálnej legislatívy, ktorá bola nedávno prijatá. Je jasné, že spoločná polnospodárska politika je jeden z historických eh, výdobytkov EÚ. Dlhodobo to bola jediná skutočná spoločná politika. Teda je o to jasnejšie, že tak ako už eh, plénum určilo aj v rozprave, spoločná polnospodárska politika musí byť patrične aj finančne krytá aby sme mohli zaručiť túto jej spoločnú povahu. Je treba zachovať rozpočet, ktorý musí byť primeraný a nesmieme pripustiť tie škrty, ktoré sa tu navrhujú, pretože tým by sa politika oslabila. Tiež by som rád spomenul nový návrh komisie, ktorý sa týka všeobecnej štruktúry. Ja som vždy tvrdil spolu s ostatnými, že spoločná prospodárska politika musí byť skutočnou spoločnou politikou aj naďalej. Nepáči sa mi, keď sa e, SPP rozdeľuje na 27 jednotlivých častí. Subsidiarita je súčasťou tohto procesu, ale musí tam byť e, e, táto spoločná povaha, inak budeme mať 27 odlišných SPP a stratili by sme tým pádom túto spoločnú povahu. Zároveň si však uvedomujem, že v rade Samozrejme, to záleží od ministrov, ktorí pridelujú prostriedky. Európsky parlament sa musí snažiť eh, nestratiť zo zretela práve to, že SPP musí ostať spoločnou politikou. Teraz prejdem ku konkrétnym návrhom. Moje návrhy e, sa týkajú konkrétnych 52 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené a to sa týka konkrétne životného prostredia. Nechcel som sa správe vyjadrovať len vo všeobecnosti, nechcel som tam uvádzať len také všeobecné aspekty a preto sme spolu s kolegami z výboru AGR predržili ste pozmiace návrhy. Tých 52 pozmiacich návrhov súvisí s článkami, ktoré podliehajú spoločnej eh, vzdelenej kompetencii. Ja som chcel zmeniť eh, trošku znenie, aby sme v nových cieľoch eh, dodržali už platnú legislatívu v oblasti životného prostredia. Pozrel som sa teda na nový, nový dodávací model, na nový dodáva, pardon, model plnenia na základe národných strategických pilierov. Tiež som spomenul konkrétne podmienky Tiež e, tu vítam nové podmienky a to, že členské štáty majú povinnosť vykonávať úsilie v oblasti životného prostredia v plodspodárstve. Myslím, že nový návrh umožňuje dosť veľkú možnosť voľby členským štátom, keď si určujú svoju mieru ambícií, ale tak ako som už povedala, je tu 27 rozličných rôznych prístupov a priorít. Musíme pamätať na to, že táto politika musí ostať spoločná. Pridáva sa tu niekoľko ďalších prvkov, ktoré sa môžu ponechať pre právomoci členských štátov. Som presvedčený e, o tom, že istá miera flexibility je rozumná, zmysluplná a dá sa zosúľadiť so zásadou subsidiarity, ale nie je prípustné, aby členské štáty sa uberali odlišným smerom, aby sa k polnospodárom pristupovalo odlišne podľa toho, akú činnosť vykonávajú. To sú tie všeobecné prvky tejto spoločnej polnospodárskej politiky a tu ide naozaj o, o skutočnú spoločnú politiku. Istá míra flexibility je v poriadku, ale nesmieme pripustiť nacionalizáciu v návrhu 18 sa stanovuje, e, že členské štáty musia stanoviť e, súbor ekologických e, opatrení. Tu som navrhol, aby komisia schválila delegovaný akt, tak aby tento katalóg postupov, ktoré sú ekologické, aby sa to schválilo a členské štáty, aby potom mohli len vykonovať nejaké odchýlky, aby si zvolili medzi tým, čo stanovila komisia v delegovanom akte, tak aby e, sa zachovala táto spoločná povaha SPP. Tým pádom sa teda ponechá e, istý manevrovací priestor členským štátom. Tiež som predložil ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú konkrétnych zmien v jednotlivých sektoroch na posilnenie dopadov tejto politiky na životné prostredie. Ďalej, preskúmanie národných strategických plánov. Musím zdôrazniť, že prístup komisie na základe jej návrhu sa orientuje na konkrétne výsledky. Máme eh, povinnosť dohliadať nad výsledkami tejto politiky s ohľadom na konkrétne ciele v jednotlivých členských štátoch. Musíme tiež eh, veľmi dbať na to, aby sme nevytvárali medzery a aby sme zachovali zodpovednosť, čo sa týka výdavkov definíciách e, upozorňujem aj na to, čo sa podarilo dosiahnuť s veľkými ťažkosťami, čo sa týka e, nariadenia Omnibus a do dvoch rokov po vstupu do platnosti Omnibusu teraz sa, sa očakáva úplná zmena smerovania, pretože dohoda, ktorá bola prijatá v tomto rámci, je podľa mňa lepšia než návrh komisie. Tiež som predlžil ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú mladých ľudí, čo sa týka flexibility, možnosti prenosu, aj čo sa týka nezávislosti v riadení polnospodárských podnikov. A to sa týka tých členských štátov, kde je regionálna nenárodná politika, tam by mala byť možnosť e, ísť touto cestou a nemali by mať povinnosť meniť svoje pravidla ďalej. Čo sa týka vstupu do platnosti, to je téma, ktoré nemáme právomoci, ale mali by sme sa k tomu podľa mňa tiež vyjadriť. V tomto volebnom období e, sme presadili horizontálne nariadenie k spoločnej prúmskej politike, prebehlo množstvo trialógov, aby sa určili konkrétne definície. Vzhľadom na to, že ak by to dobre fungovalo, tak by sme to mohli stihnúť v hlasovaní v pléne ešte pred voľbami a potom by to si čo trvalo, kým eh, nastúpi do funkcie nový parlament, nová komisia, nemohlo by mož- nebolo by možné začať eh, trialógy okamžite. Už v minulosti bolo potrebné množstvo schôdzi v rámci trialógu, aby sa eh, takéto dôležité dokumenty vyrokovali a ak sa to všetko vezme do úvahy, potrvá to až do roku 2020. 1. január 2021 tým pádom nebude vhodným termínom na vstup do platnosti. Preto by som navrhol, aby táto nová politika a jej vstup do platnosti sa odložila ďalej do budúcnosti, aby sme mohli e, zatiaľ postupovať podľa toho, čo sa stanovuje v nariadení Omnibus. Už sa dostávam k záveru. Keď o tom diskutujeme, tak vieme vlastne, a ktoré zmeny sú najdôležitejšie v tejto oblasti. Bolo predložených množstvo pozmeňovacích návrhov aj výboru Agri. ...4400 alebo tak nejako to bolo, naozaj to nebolo malé číslo. Isté, že to samozrejme ešte skomplikuje prácu, až kým sa to dostane do plena. Verím, že ďalšie dva výbory, ktoré podľa článku 54 majú spolupracovať, že sa to aj podarí v rámci spoločných právomocí a dúfam, že výbor Agri nám nebude brániť vyjadriť sa aktívne. Musíme v našom časovom pláne zohľadiť to, čo sa odsúhlasilo v výbore Agri a preto by sme mali včas teda návrh odhlasovať, aby sa zohľadnilo naše stanovisko a potom po našom hlasovaní, aby sa aj výbor Agri mohol e, k tomu vyjadriť. Teraz ste nevy spravodajcovia, ale budeme to musieť časovo obmedziť. Teda dajme tomu neviac ako 3 minúty, každý z vás. Pani Milior, ďakujem. Pokúsim sa vyjadriť stručne, ale predsa len niektorým veciam sa musím konkrétne vyjadriť. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, panu Laviovi, ja súhlasím mnohom s tým, čo povedal, najmä čo sa týka tých troch aspektov a síce, že naďalej to potrebujeme európsku politiku, nie e, nacionalizáciu, znárodňovanie, ďalej druhá poznámka. Všetko to, čo spomenul ohľadne postupu, to vnímame rovnako skepticky. A tretia vec, e, ktorú tiež podporujem a ktorú by som chcela zdôrazniť, e, sú prevody prostriedkov, tak ako on navrhuje, to podporuje naša skupina SAD. Chcela by som sa vyjadriť na konkrétnych niekoľko bodov, ktoré sa eh, uvádzajú v mojich pozmiacich návrhoch. Teda predovšetkým otázka účelového viazania. K tomu predložím eh, pozmeňovacie návrhy. Toto viazanie musí byť eh, v prvom aj druhom pilieri umožnené a to, čo podľa mňa môže vniesť výbor Envy do tejto diskusie je, že musíme presunúť prostriedky z tých veľkých príjemcov um, teda na účely ochrany životného prostredia, ochrany klímy. Mali by sme teda aj v prvom, aj v druhom prilieri 15 z tohto účelového viazania jasne stanoviť. Ďalej, cieľom tohto e, procesu je, aby boli zaručené sumy pre životné prostredie a pre klímu, ale aj pre sociálne aspekty, ktoré sú tiež nevyhnutné aby to bolo takto stanovené presne. Chcem pripomenúť e, správy e, súdneho dvora, pardon, dvora auditorov, kde sa neustále upozorňuje, že tieto peniaze musia byť e, náležite využité a viac sa musí investovať do biodiverzity a do ochrany klímy. Ďalej, čo sa týka viazaných platieb, tu som dosť skeptická, navrhujem, aby sa to úplne zrušilo. Nie je to nejako mimoriadne dobre pre životné prostredie a pre klímu. Rozhodne to nie je dobré eh, pre sektor eh, produkcie mesa. Okrem iného, to, čo sa môže z tohto financovať, by sa dalo odfinancovať aj z iných eh, spôsobov, teda z nášho pohľadu nie je nevyhnúce zachovať tieto viazané platby. Ďalej, čo sa týka kondicionality, tá sa musí posilniť, teda všetky priame platby musia mať konkrétne podmienky svojho volenia, teda členské štáty sa musia snažiť o to, aby plotvodári viac toho robili, aby prijímali efektívnejšie opatrenia na ochranu prírody a životného prostredia. Ďalej využívanie pesticídov, to sa musí jednoznačne znížiť e, tiež dlhodobo udrotilým spôsobom. A tiež e, sa majú stanoviť konkrétne ciele, konkrétne v článku 6 e, popísať E, čo sa týka kápovania, teda stanovania maximálnych noriem, e, už ekologické združenia a aj platformy samotní si uvedomujú, že sa týmto nedosiahne cieľ, ktorý sme pôvodne plánovali, aby sme teda podporili životné prostredie a klímu. Podľa mňa by to teda malo byť ponechané v dobrovoľnej rovine. Ak to však členské štáty využijú, tak si myslím, že by sa mali zohľadniť tri veci. Jednak aspekty zamestnanosti, ktoré vyplývajú z poistenia ďalej podpora mladých plnospodárov, ale eko schémy aj tu dokonca, teda aj tu sa rozhodne robí niečo na podporu životného prostredia, aj to by sa malo zohľadiť. Pozňovacie návrhy teda nebudú až také početné, nebude ich 4 tisíc, ale predsa len nejaké návrhy predložíme aj my. Ďakujeme. Teraz pani Višnevská. Ďakujem bardzo, pani... Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne spravodajcovi za odvedenú prácu. Nová štruktúra e, polnohospodárskej politiky e, vo mne zbudzuje zmiešané pocity. Na jednej strane oceňujem to, že členské štáty budú mať vyššiu mieru kompetencií to môže viesť k lepšiemu využívaniu fondov. Na druhej strane sa však obávam, že to môže viesť k novému administratívnu bremenu, keď členské štáty či príjmatelia budú e, musieť akceptovať nové pravidla. Preto súhlasím s pozmeňovacími návrhmi spravodajcu, ktoré odsúvajú, čo sa týka časového e, rozvrhu, E, to zavedenie nového modelu. Súhlasím s tým, že musíme zachovať aktuálnu mieru financovania sponsorskej politiky. Preto sa obávam navýšenia úlohy um, cieľov, ktoré sa týka životného prostredia a klímy. Ja nechcem spochybnovať uh, dôležitosť uh, e, polnohospodárstva, pokiaľ ide o redukciu emisí a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ale obávam sa, že tá administratívna záťaž, ktorá z toho vyplynie, bude môcť e, dosť e, výrazne obmedzovať pozitívne dopady, napríklad povinnosť vyrovnaného hospodárenia e, e môže, môže priniesť vyššiu mieru administratívnej záťaže. E, No a z širšej perspektívy navýšenie záťaž, ktorá súvisí s realizáciou cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, môžu viesť k um, nerovnováhe v konkurencie schopnosti na jednotnom trhu EÚ a budú tým trpieť uh, tie členské štáty, ktoré majú uh, menšie možnosti alternatívneho financovania procesu prispôsobovania sa z, z národných prostriedkov. Uh, Strategický plán, e, ktorý sa týka realizácie cieľov, musí byť prepojený so zodpovedným nárastom financovania. V tomto kontexte budem vypracovať aj pozmeňovacie návrhy o vyrovnaní dopadov týchto zmien a o návyšení miery flexibility, pokiaľ ide o transfery medzi piliermi presne v, tomto, eh, v tejto oblasti nesúhlasím so spravodajcom, ktorý obmedzuje takúto flexibilitu. Na, zá, na záver by som chcela zdôrazniť, že te, ten rozsah, ktoré komisia prideluje eh, delegáciám, je veľmi široký a pán spravodajca podľa mňa to veľmi obmedzuje. Ale hovorí tu o nových ukazovateľoch, to sa rieši v článku 7. No a moje pozmeňovacie návrhy sa budú práve snažiť obmedziť toto ustanovenie. Gerbrandy. Ďakujeme, pán Gerbrandy. Ďakujem. Ja podporujem návrh kolegu e, Giovanni Holaviu. Myslím si, že sa uberá správnym smerom najmä čo sa týka otázok životného prostredia. Ešte predtým, ako prejdem k zazeleňovaniu a teda k tomu, akú úlohu zohrávame my v tejto diskusii, chcel by som sa opýtať Európskej komisie na niekoľko vecí. Vieme, že komisia je organizácia, ktorá vychádza z databáz, z racionálnosti, to je dôležité v návrhoch, ale predsa len v sektore plnospodárstva sa tento racionálny prístup úplne stráca. Už tu nie je absolútne žiadne racionálne dôvodnenie a je to čisto politické a nevychádza, motivované nejako to nevychádza z údajov. Našťastie je tu Európsky dvor auditorov, ktorý v dvoch správach, jedna z apríla, jedna z decembra, teda z novembra, uvádza, aký vážny tento nedostatok racionálneho prístupu. Uvediem dva príklady. Poprvé, komisia vo svojom návrhu vychádza z toho, že sektor polnospodárstva je kľúčový pre bydieckú ekonomiku. Nie je. 96 bydieckého hospodárstva je poznačených priemyslom a službami. Sektor polnospodárstva pokrýva spolu s rybalovom len 4 eh, celkovej vidieckej eh, ekonomiky. Teda to nesedí ďalej. Druhá vec, údaje, čo sa týka podpory priamých príjmov, tu sa vychádza len z príjmu zo samotného plotvorského podniku. Akékoľvek ďalšie farmy, partne, pardon, príjmy, mm, príjmy, dajme tomu príjmy partnerov a podobne, to sa nejako nezohľadňuje do príjmu. To znamená, že sú veľmi nízke príjmy z farmy, ak dajme tomu eh, partner pracuje na plný úvezok niekde inde, to sa nikde nezohľadňuje z hľadiska rodinného príjmu. Tým pádom samozrejme sú platby vysoké na farmu. Teda um, tie argumenty, z ktorých sa vychádza, nie sú dostatočne racionálne, teda vôbec nie sú racionálne, ak to mám takto povedať. Ja ešte stále čakám na odpoveď komisie na tieto slova kritiky, ktoré vyslovil e, Európsky dvor auditorov e, vo svojich správach ďalej. Zazeleňovanie. Ja podporujem Giovanniho v tom, že renacionalizácia je veľmi nebezpečná, ak nebudeme mať systém na to, aby sa tieto opatrenia zazeleňovania zohľadnili aj v národných politikách. Vieme totiž, že členským štátom záleží na jednej jedinej veci, čo sa týka SPP. A síce, aby dostali čo najviac peňazí na farmy, na svoje vlastné farmy. Členským štátom nezáleží na všetkých tých ekologických kritériách, ktoré sme stanovili. A povedzme si otvorene, ani parlamentu na tom nezáleží. Za každým keď sa to preberalo vo výboroch, vždy sa zredukovali akékoľvek návrhy na zazeleňovanie od komisie. Teda komisia je jediná inštitúcia, ktorá sa snaží presadzovať aspekty ekologizácie životného prostredia a sú ponechaní sami na seba aj v kontexte návrhov na renacionalizáciu. Mám teda jednu jasnú požiadavku a síce, aby sme si stanovili kvantifikovateľné ciele udržateľnosti v návrhu SPP. To je jediný spôsob, ako zaručiť, že konečne sektor poľnohospodárstva bude zohrávať svoju úlohu v udržateľnej ekonomike. Ďakujem. Mr. Uh, Ďakujem. Je problém hovoriť po mojom predrečníkovi. Ja som bol tiež veľmi rád, že som mohol uvádzať citáty z dvora auditorov a potom sa snažiť hádať, kto to povedal ale tento žart mi tu ukradli, ďakujem za to. Avšak napriek tomu by som chcel počuť od komisie, ako budú reagovať na dvor auditorov, pretože to, čo tam hovoria, je pomerne e, ubijajúce, pokiaľ ide o ten návrh. Spomínajú tam totiž niekoľko vecí pri posudzovaní vplyvu. Hovoria, že sú dôkazy, že pláme platby a podobne chýbajú, tradičné opatrenia. Ďalej sa prikazuje členským štátom používať priame platby a to nie je správny nástroj na riešenie ekologických problémov. A nereálny je aj príspevok k riešeniu klimatických problémov. Návrh ne neodráža nárast ambícií v boji proti zmene klímy. No. However, the proposal does not contain the necessary elements of... návrhu nie sú prvky pre efektívny výkonnostný systém. Nie je jasné, ako by komisia zaručila dodržiavanie environmentálnych a klimatických cieľov v členských štátoch. Toto povedal dvor auditorov a hovoria, že komisia neodviedla dobrú prácu. A ja si myslím, že to je niečo, čo my ako parlament musíme brať vážne a chceme, aby CAP lepšie fungoval v klíme a v zazeleňovaní, tak musíme robiť to, čo hovorí komisia. Ďakujem Giovannimu za to. V svojej práci totiž to naznačuješ, avšak tieto návrhy podľa mňa E, hovoria, že máme ísť ďalej, ako čo ty navrhuješ. Je to dobrý začiatok, ale povedzme to, ja ako zelený ti pomôžem, aby sme urobili ďalší posun a počúvali dvor auditorov. A na adresu komisie chcem povedať, ako budete na toto reagovať a ako upravíte svoj návrh. Môžete to urobiť, budeme mať rokovania, budete sa držať svojho návrhu to je bol ten klasický postoj komisie, my sme to takto navrhli a preto je to dobré, alebo budete to brať vážne a ak to budete brať vážne, ako to spravíte? My budeme pracovať v tomto duchu spolu s ostatnými a samozrejme dúfame, že výbor Agri raz nás začne počúvať a nebude sa pozerať na to tak, že to sú peniaze farmárov. Nie, to sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré sa majú e, dobre vynakladať, užitočne vynakladať. A ja dúfam, že komisia nám pomôže zlepšiť svoj vlastný návrh. Ďakujem veľmi pekne. Pán Eichhout. A tým sme skončili tieňových. A teraz poslanci, nech sa páči. Kto by chcel hovoriť? Je vás tu niekoľko. A preto vám dávam dve minúty. A držte sa toho, prosím, pretože inak to nezvládneme. Najprv pán Dorfman. Ďakujem. Pán, súhlasím s Giovannim Lavia. Práca, práca v Envy sa musí zamerať na to, čo nám patrí, čo je naša kompetencia. To platí aj pre iné legislatívne texty. Platí to aj pre ten text, ktorý spracúvam ja ako spravodajca. Aj tam máme problémy s príslušnosťou, pokiaľ ide o výbor Agri. Uh, SPP musí zostať spoločnou politikou. A v tomto kontexte nového modelu musíme byť obozretní a zachovať to spoločné pojitko. A pritom ale ide aj o politiky, ktoré majú byť udržateľné. A to znamená, že v jednotlivých členských štátoch alebo v jednotlivých mesta, miestach EÚ môžu byť potreby rôzne ak chceme zelenejšiu SPP, udržateľnejšiu SPP, tak to môže znamenať, že k tomu potrebujeme napríklad štátne alebo regionálne kompetencie na rozhodovanie. A tak zabezpečíme e, uspokojovanie potrieb polnospodárov v konkrétnom polnospodárskom prostredí. Samozrejme, že musíme podporovať udržateľnosť, a možno aj my by sme mohli trocha zmeniť znenie, pretože my hovoríme, že my máme v rukách peniaze a ak je a ak ich chcete, tak za trest musíte mať zelenejšie polnohospodárstvo ja myslím, že by malo ísť o to, aby sme mali kvalitné polnospodárske projekt, produkty, ktoré sú udržateľné. Udržateľnosť súvisí s kvalitou, preto by sme aj my mali zmeniť spôsob, akým sa vyjadrujeme. Potom sú tu ďalej pravidla, na ktorých sa dohodneme. Kolegovia hovorili, že sme sa pomýlili pri zazeleňovaní. Áno, to je pravda. Bolo to od začiatku pomílené, pretože polnohospodári to pochopili ako niečo úplne absurdné, lebo tieto opatrenia môžu potom postihnúť Európsku úniu, pretože tie prostredia sú odlišné. A dvor auditorov teraz hovorí, že to bolo úplne neúspešné, ako vidíme. Takže by sme mali mať pravidla, na ktorých sa dokážeme dohodnúť a mali by sme, mali by sme ich správne skomunikovať. Ďakujem, pani e, predsednička. Ja sa chcem vyjadriť k časovému rozvrhu. Dúfam, že to neohrozí stanovisko, ktoré budeme my písať na tú tému. Podporujem tie všeobecné návrhy vstupu do platnosti 2023, otázka, ktorá sa týka článku 6 alebo 43, s tým všetkým súhlasím. Moje pripomienky sú skôr všeobecné a týkajú sa teda návrhu komisie. V cieľoch 8 a 9 sa uvádza, že treba propagovať zamestnanosť, rás, miestny rozvoj, vo vidieckých oblastiach vrátane bioekonomie. A mňa mrzí, že tam nie sú žiadne konkrétne návrhy. Myslím, že by to bolo jednoduché. Stačilo by podľa mňa jednoducho, aby komisia prijala núdzové opatrenie zavedenia e, plánu e, na európskej úrovni, pretože bez takéhoto plánu, e, pokiaľ nebudeme mať nejaký proteínový plán, e, tak 70 mm, rastlinných proteínov budú z GMO potravín, čo nechceme v Európe. Myslím si, že spoločná polnospodárska politika môže, by mala mať naozaj veľké ambície, či už ide o hospodársky výkon alebo ochranu životného prostredia. A nemala by obmedzovať polnohospodárov. Naopak, myslím si, že tento nástroj pomáha polnohospodárstvu, je to zodpovedný nástroj, ako povedal kolega Hoffman. Kondicionalita by nemala umožňovať polnohospodárom to, aby jednoducho neboli z hospodárskeho hľadiska efektívni. Preto by som, preto vypracujem pozmeňovací návrh v tomto duchu. Teraz pani Švarpirek. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem kolegovi Lafiovi. Súhlasím s tým, čo tu zdôraznil. Aj to platí aj pre kolegu Dorfmana. To nebudem opakovať, čo povedali. Ja si myslím, že polnohospodárstva a životné prostredie, to znamená Agria a Envy, musia spolu sa dohodnúť pretože ak chceme mať SPP, tak to je veľmi dôležité preto, pokiaľ ide o SPP a prírodu, to, čo povedal môj holandský kolega Hebrandy, tak musím povedať, že s tebou nesúhlasím. Napríklad v Holandsku máme 168 e, Natura 2000 oblastí s tisíckami farmárov, takže to je dobre. V tejto bolo dobre. A teraz majú len obmedzenia a obmedzenia. A ide o to, že tí farmári, tak máme 30 v tých, e, budeme odmeňovať podľa bodov za to, čo urobili, aby nemali len obmedzenia prekážky. E, prišla som aj s takými pozmenujúcimi návrhmi a to sú dôležité veci, ktoré musíme akceptovať. Proste musíme sa medzi sebou dohodnúť. A Myslím si, že keď si pozriem mimo európske krajiny, bezpečnosť potravín a dohoda o klíme jasne ukazujú, že dostatok potravín alebo bezpečnosť potravín e, si vyžadujú to, aby tie peniaze sa dostali tam, kde majú najväčší účinok. S tým súhlasím s pánom Via, že my musíme tú pomoc v tých jednotlivých oblastiach správne nasmerovať potom trh a inovácie, tak to chcem povedať, že polnohospodári musia byť aj stimulovaní. Nielen takto ide o to, aby sa zachovalo aj pohoda zvierat a prirodzenosť. Ďakujem. Señora presidenta. En primer lugar quiero felicitar al señor Lavia por su propuesta. Yo en líneas generales... Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. V zásade súhlasím s touto správou a najmä s tým, že treba zachovať kvóty financovania v SPP. To je dôležité. A ten priestor pre členské štáty, to nie je veľmi dobré. Nie, nie je dobré, aby sme mali 27 polnohospodárských politik. Súhlasím aj s tým, e, že sa účinnosť posunie na rok 2023. Nie je tu veľa pozmenujúcich návrhov, ale nedá sa všetko vyriešiť v takom krátkom čase. Pokiaľ ide o výbory, kde sme my príslušní ako výbor, ja prídem s viacerými pozmeňujúcimi pre články 5 a 6, to sú ciele a musíme venovať aj pozornosť zabezpečeniu e, potravín a vyľudňovaniu vidieka. Článok 7, tam by som chcela uvádzať nové ukazovatele, ktoré sa týkajú príspevku lesov k čistému vzduchu a vplyvu a vplyv externých exportov. Chcem vyškrtnúť tú možnosť, aby Európska komisia mohla prísť novými ukazovateľmi prostredníctvom delegovaných aktov. Potom článok 42 zelenina. Myslím si, že 10 prostriedkov by tam malo byť zachovaných ako záväzok pre takéto opatrenia. To znamená, e, agroenvy opatrenia, potom agro, musíme zvýšiť mieru spolufinancovania, ako aj zoznam opatrení, ktoré budú v rámci podpory e, včelárstva. A pri víne možno tiež posilniť investícia, najmä inovácie. Články 5 až 65 členské štáty by mali mať povinnosť, že prostriedky budú len v podobe kompenzácií a len takto budú dané k dispozícii. Musí to byť aj pohnutka preto, aby sa angažovali v otázke životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Grostet. Ďakujem pani predsednička. Na úvod som sa nechcela prihlásiť, pretože je pravda, že otázky súvisiace s výborom Agri až tak nepoznám, ale keď som si vypočula kolegu Laviu, tak som si povedal, že poprvé ho podporím, pretože absolútne súhlasím s tým, čo povedal a naozaj ma mrzí, že naši kolegovia z výboru Agri neustále tvrdia, že polnohospodárstvo je len ich sféra a že netreba počúvať ďalšie výbory. To je nepriateľné. Nemám rada ten termín zazeleňovanie v rámci polnohospodárskej politiky. Skôr mám radšej, keď hovoríme o udržateľnom polnohospodárstve. Polnohospodárstvo je jadrom spoločnej polnohospodárskej politiky, ktorá musí byť tou veľkou jednotnou európskou politikou. Netreba to relativizovať, to by bola katastrofa. Absolútne súhlasím s kolegom Laviom. Trošku ma prekvapilo, že kolega Hoffman hovorí o požiadavkách, ktoré nemôžu platiť rovnako vo všetkých mm, regiónoch. Áno, o tom vieme, ale sú tu pravidlá, ktoré musia platiť pre všetkých rovnako a potom prispôsobíme na základe klimatických zmien situáciu. Alebo napríklad využívanie pesticídov sa tiež líši v jednotlivých členských štátoch a regiónov. Ale tie princípy musia byť rovnaké ja naozaj veľmi podrobne preskúmam tú správu a možno vypracujeme pozmeňovacie návrhy. A teraz pán Hojtema. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi za jeho správu. A mám takúto prozbu, ako aj výstrahu. A to je, aby sme zlepšili zelené opatrenia. Momentálne každý súhlasí s tým, že tieto opatrenia, zelené opatrenia, ktoré máme teraz, nefungujú. Hovoria to viacerí, farmárom sa to nepáči, musíme to zmeniť. Ja si myslím, že ten dôvod, prečo tieto zazeleňovacie opatrenia nefungujú, je, že sú to založené na meraní a keď ste farmár, musíte urobiť všetky opatrenia z Bruselu, jedna, jedna veľkosť pre všetkých. A farmár si hovorí, ak to tu budem robiť, mne to nič nespomôže. A jednoducho farmári potom zahat, zaškrtnú z opatrenia, urobia to, ale výsledok nepríde. A teraz by sme mali zmeniť ten prístup tak, že ak chcete zazeleňovať, musíme mať prístup e, zameraný na výsledky a to sa dá dosiahnuť inak, rôzne a tam by bol priestor aj pre podnikateľstvo, novátorstvo, inovácie. Farmári môžu medzi sebou spolupracovať, možno môžu spolupracovať aj s inými zainteresovanými stranami v potravinovom reťazci. Nemalo by to byť veľmi rigidné, veľmi prísne, treba vychádzať z výsledkov. A preto si myslím, tak ako hovoria ostatní, musíme mať jasné ciele, aj možno koľko peňazí na to treba dať ale mali by sme každého vystrihať, že by sme nemali znovu uplatňovať tú istú zásadu. My sa tak bojíme opakovaného zoštátňovania, tak e, budeme mať preto znovu prístup na základe opatrení. Ale to nebude fungovať. Výsledky, výsledky, jasné ciele, zabrániť renacionalizácii e, tými dobrými výsledkami a otvoriť možno mysel, Máme sa zamerať na plochu. Budete mať poplatky len keď chce mať len keď budete mať určitú plochu. Ja nechcem poplatky na plochu, ja chcem poplatky z, alebo e, dávky za výsledky. Pán Housing, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Envy a Agri, tak sa musíte sami seba pýtať, kto tomu bráni. Aj Lavia bol za Agrie a vedel, že práve konzervatívci majú veľké výhrady eh, voči tomu, aby Envy do toho viac zasahovalo. Ja si myslím, že v dôležitých bodoch ale majú Envy a Agri spolupracovať, lebo bez rozumnej agrárnej politiky nedosiahneme ciele v oblasti klímy a podobne. Preto je dôležité, aby sa spolupracovalo. Uh, pokiaľ ide o návrh komisie, môžem len povedať, pán Hogan tu práve pracuje na SPP, tak aby ju ukončil a aby ju zmenil na 27 národných poľnohospodárskych politik. To nie je flexibilizácia. Vlastne robí, by to skončilo tak, že každý členský štát si bude robiť, čo chce. A najhoršie sa mi zdá v tomto návrhu komisie, že opatrenia ekologického charakteru sú len dobrovoľné Mali sme greening, to nefungovalo, ale teraz povedať, no dobre, tak teraz robte, čo považujete za správne, je cesta k tomu, že členské štáty s najnižšími normami budú tí, ktoré budú určovať tempo. A to si nemôžeme dovoliť. Ja som za to, aby sa všetky platby kvalifikovali podľa noriem životného prostredia, klimatickej politiky a nepovedali sme, že OK, máš hektár, dostaneš tieto peniaze z EÚ to sa mi zdá ten najhlúpejší spôsob delenia peňazí. A ani ciele sa nezhodujú. Nemôže mať 9 cieľov, z ktorých 3 znamenajú racionalizáciu, export a na konci ešte povieme, že to musí pomôcť životnému prostrediu. To nie je politika, to nie je nejaká cieľavedomá politika. A povedal to aj dvor auditorov takto. A keď potom pán Hogan povedal, že dvor auditorov to nepochopil, tak si myslím, že je to troška tristné, keď sa to takto musí formulovať. Pretože nikto nič nevie, len pán Hogan vie, ako je to správne. Takže pracujme na to, aby sme to správne nasmerovali a neschválili takýto pašku komisie. Ďakujem. Pani Kadenbach, ďakujem. Ďakujem. A ja som v, v, vo výbore pre kontrolu rozpočtu a bola som zodpovedná za tie správy, ktoré sa týkali európskej polnospodárskej politiky. A to, čo tu znie, je, je červená niť vo všetkých správach Dvora auditorov. Netýka sa to len SPP, týka sa to aj iných odvetví, kde komisia neberie na vedomie kritiku Dvora auditorov pri rôznych programoch posledných rokov. To je jeden z problémov. Stručne súhľadím s pani Šajpiller, tam nesúhľadím s pani nemyslím si, že peniaze z Európskej všetkých e, daňových poplatníkov by mali byť použité ako fixný príjem polnohospodárstva. Tieto peniaze musia byť viazané na nejaké verejné plnenie, verejnú službu, čiže verejné peniaze na verejné služby. A to práve v budúcej SPP musí viesť všetky opatrenia a to je aj v súlade so závermi e, Dvora auditorov. Ďakujem. Ďakujem. Za komisiu pán Nihard. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcel poďakovať spravedajcovi pánu Láviovi za výbornú správu, ktorú, na ktorej pracuje. Je to veľmi vyvážená správa a je podnetná aj pre nadchádzajúce, bude podnetná aj v rámci nadchádzajúcej diskusie na výbore Agri. Ja dúfam stručne poviem o všeobecnej architektúre, o tom, čo sme chceli dosiahnuť keď sme sa pozreli na aktuálnu spoločnú pohospodárskú politiku, dospeli sme k záveru, že ten princíp jedna veľkosť pre všetkých v celej EÚ v 28 členských štátov s rôznymi e, klimatickými podmienkami či hospodárskymi a polnohospodárskymi zvyklosťami, že to nefunguje. To bolo naše hodnotenie a vypracovali sme návrh, e, ktorý máte teraz pred sebou. A to je nový model dodávok založený na troch pilieroch. Prvý chceme sa odkloniť od systému založenom na súlade e, a nastaviť niečo výkonnejšie. Po druhé, chceme poskytnúť členským štátom vyššiu mieru subsidiarity, aby oni rozhodovali o opatrenia na základe špecifických opatrení toho ktorého štátu. A po tretie, všetky tieto aktivity mali viesť k vyššej miere zjednodušenia práce ako pre farmárov, tak aj pre národné orgány. No a pokiaľ ide o pokiaľ ide o re nacionalizáciu, či, 20, či to bude znamenať 27 národných politik, nie. Podľa nás nie. Vypracovali sme rámec, e, podporil ho aj stanovisko právneho servisu e, parlamentu, čiže dali sme tam piliere a ciele, ktoré budú spoločné pre všetky členské štáty. Sú tam spoločné ukazovatele, a e, silný e, systém riadenia, ktorým sa členské štáty budú riadiť v rámci transparentných postupov, navrhnú plány a my ich odsúhlasíme iba pokiaľ tieto budú v súlade s cieľmi, ktoré spoločne chceme dosiahnuť. Pán Lavia navrhol jeden konkrétny bod, a na tom by som poukázal, ako to chceme robiť. Navrhujete, aby komisia mala delegované právomoci pri vypracovávaní schém. Keď sa pozrieme na skúsenosti zo zazeleňovania, tak si myslíme, že komisia ne, nemá, e, nemá rozum taký, že by všetko to mohla po, po, pokryť, vedomosti, že by to mohla pokryť. Myslím, že členské štáty budú oveľa lepšie schopné zacieliť plány a prispôsobiť ich minu, e, pardon, realite. Takže nechceme obmedzovať členské štáty v ich činnosti, preto sme e, to vypracovanie plánu dali členským štátom ako povinnosť, ale nechceme pokračovať tak, ako to bolo v aktuálnom období. A ešte sa vrátim k prvkom súvisiacim v životnom s životným prostredím. Ako viete, pracujeme na troch piliarov. Všetko, čo súvisí s priamými platbami, e, si vyžaduje pravidlá, ktoré budú musieť splňať všetci farmári v Európe. Toto súvisí s, e, s, krížovým, s krížovým dodržaním súladu. Umožňuje to členským štátom zvážiť miestne, regionálne potreby po druhé, povinné schémy v rámci piliera 1 a 2. Tieto schémy nebudú dobrovoľné, respektíve budú dobrovoľné pre farmárov, ale nie pre členské štáty. Čiže členské štáty budú musieť pripraviť ponuku farmárom. A potom sme vypracovali e, pravidlo, kde hovoríme, že v článku 92 je tam povinnosť pre členské štáty dokázať, že naozaj majú vysokú mieru ambícií v oblasti eh, zmen klímy a ochrany životného prostredia. Myslím si, že toto je robustný základ na to, aby sme dosiahli viac v oblasti eh, ochrany životného prostredia a v oblasti zmeny klímy v porovnaní s aktuálnym období a poučili sme sa aj e, z, toho, z toho aktuálneho systému. Ešte dve veci. Transfer medzi piliermi absolútne chápem. Ehm, čo máte na mysli? Toto súvisí s viacročným finančným rámcom. Budú sa tomu teda venovať iné orgány EÚ. Povedia nám, ako na to. Ja vás chcem len na jednu vec upozorniť. To, že navrhujete, aby sa nič nemenilo z pilieru 2 na pilieru 1, to nemusí nutne znamenať vyššiu mieru ochrany životného prostredia, pretože v prvom pilieri sú ekoschémy, čiže členské štáty sa môžu rozhodnúť, že sa chcú sústrediť viac na ekoschémy a že teda chcú mať viac peňazí e, tam, a mal by mať ten členský štát potrebnú flexibilitu na to, aby teda presiel posielal z jedného pilíra do druhého. No a potom ďalšia pripomienka k hodnotení dopadu a stanovisku dvora auditorov. Vy určite viete, že my sa vránime e, obvineniam, ktoré sú e, pardon, dvor auditorov zapracoval do svojho stanoviska. Zverejnili sme naše stanovisko, aj sme sa o tom zdlhavo rozprávali s ľuďmi na výbore Agri. Avšak máme aj písomnú analýzu, kde bod po bode prechádzame stanoviskom dvora auditorov a myslíme si, že došlo k nejakým nedorozumeniam alebo nesprávnemu výkladu toho, čo chceme dosiahnuť. Tento list dostal ako zastupcovej rady, tak predseda výboru AGRI a samozrejme aj váš výbor dostane kopiu tohto listu, aby ste si mohli prečítať naše stanovisko, našu odpoveď, reakciu na, na, na dokument dvora auditorov. E, dopadová štúdia mala viacero stoviek strán. Je to jedna z najpodrobnejších dopadových štúdií či analýz dopadov e, práve táto, ktorá sa týka SPP. A ešte posledné slovo k začiatku reformy. My si myslíme, že by sa to malo dostať na polia a k farmárom čo najskôr a preto dúfame, že aj v tejto sfére dosiahneme vyššiu mieru ambícií, aby sme nečakali až na rok 2023, ale čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Lavia, nech sa páči. Pani predsedkynia, ak dovolíte, chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom. za rozmanité príspevky, vďaka ktorým e, mi poskytli ďalšie dodatočné prvky, ktoré mi pomôžu so zostavovaním textu. Chcel by som sa vyjadriť k niektorým podmienkam, napríklad posilnenie charakteru životného prostredia v súvislosti s politikou a s platbami. Na druhej strane sám sebe chcem pripomenúť, že všetko, čo sme na výbore urobili, sa zameriava na ochranu životného prostredia, prevenciu klimatických zmien v rôznych odvetviach. A nie je možné aby sme uvaľovali silné obmedzenia na priemyselnú produkciu či energetickú produkciu bez toho, aby sme to isté alebo teda bez toho, aby sme chceli prispieť k ochrane životného prostredia. A myslím si vraj, preto, že aj v polnohospodárskej politike je posledné, e, potrebné sa k tomu takto stavať a takto k tomu prispievať. Už som takýto návrh predniesol. Niektoré členské štáty vravia, že členské štáty by sa mohli lepšie prispôsobovať, keď sa budú rozhodovať na základe svojho územného plánu. Toto je rovnako aj stanoviskom komisie. Myslím si, že ten návrh, aby komisia vytvorila zoznam prostredníctvom delegovaných aktov, aby teda vytvorila zoznam, kde by si členské štáty mohli vybrať, tak tým by sme umožnili existenciu istej, istej skupiny možností. To však bude mať svoje dopady. Pokiaľ by sa relevantným spôsobom delegovali právomoci, mohlo by dojsť k tomu, že sa oslabí možnosť e, príspevku polnohospodárstva k ochrane životného prostredia. Tie návrhy znejú samozrejme veľmi zaujímavo. Vypočul som si kolegov a vidím, že mnohí z nich sa zhodnú aj so stanoviskom spravodajcu. Preto by som ocenil, keby tých pozmeňovacích návrhov nebolo priveľa, aby nekomplikovali našu prácu, aby sme všetko stihli odsúhlasiť v riadnom časovom limite. Hovorili sme o tom už aj so sekretariatom. Tá časová lehota na pozmeňovacie návrhy je na stavená na 11. decembra. Preto by som chcel požiadať pretože viem, že je tu veľa správ. pretože všetci e, sa pozeráme na konečný cieľ, ktorým je aprílová plenárka. No ale ja by som preto chcel požiadať politické skupiny, ktoré napríklad majú menej personálu, majú s tým väčší problém. Chcel by som všetkých požiadať, aby sme tú časovú lehotu na pozmeňovacie návrhy natiahli až do 13. aby sme naozaj dokázali zozbierať všetky návrhy a aby sme e, vypracovali silné stanovisko za náš výbor, ktoré neskôr predložíme výboru Agri. Ďakujem pekne. Takže časová lehota 13. decembra. Na MV sa bude hlasovať vo februári. Takže tento bod považujem za uzavretý. Ďakujem pekne. Prejdeme k Európskemu semestru pre koordináciu hospodárskej politiky. E, e, prieskum za rok 2015. Spravodajca pán Kovačov, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedkynia. E, vážení kolegovia, budem sa snažiť hovoriť stručne. Ako viete, tento výročný prieskom bol zverejnený 21. novembra. Proces e, slúži na monitorovanie e, cieľov Európa 2020 ešte sa ne... Teraz sa blížime ku koncu stratégie, preto si myslím, že je dôležité, aby tento proces európskeho semestra sa prispôsobil novému dlhodobému strategickému rámcu, ktorý stavia na e, udržateľných cieľoch. To podporí e, sociálne inkluzívny rast a e, hospodársky udržateľný rast. E, environmentálne a, aspekty, aspekty zdravia musia mať dôležitú úlohu v rámci európskeho semestra. Vo všeobecnosti podporujem e, prístup komisie, sústrediť sa na kľúčové priority. Nesmieme však zabúdať na to, že zazeleňovanie hospodárstva a investícia do efektívnejšieho systému zdravotníctva navýši našu mieru konkurencieschopnosti, pretože zdravie a, a, a rovnako ako aj zdravie a blahobyt európskych občanov. Európsky semestr je kľúčovým nástrojom na e, spustenie štruktúrnych, kľúčových štruktúrnych reform reform v tejto sfére. Myslím si, že je tiež dobré prepojiť európske financovanie v nadchádzajúcom fi- finančnom období a treba zohľadniť reformy a štruktúry identifikované v európskom semestri. Toto by však nemalo byť formou kondicionality. E, správy, správam trvá väčšinou dlho, než, než do, do, do, ukážu nejaké výsledky, preto si myslím, že by bolo vhodné dlhodobé hodnotenie. Vidím, že Európska komisia prijala naše odporúčania z predchádzajúcich rokov v oblasti zdravotníctva. Už sa to teraz nezameriava na šetrenie nákladov, ale na výkonnosť zdravotných systémov zdravie je top priorita vo všetkých členských štátoch Nemôžeme budovať Európu na krátkozrakých e, prvkoch. Keby sme sa sústredili iba na fiskálnu kapacitu, to by mohlo podkopať prospekty, prospekt rastu, pretože nemôžeme uskutočniť našu ambicioznú náš ambiciozný program v oblasti e, práce a v zamestnanosti, pokiaľ populácia nebude zdravá. Teraz sa odmlčím, dám možnosť, aby aj kolegovia z iných politických frakcií predstavili svoje názory. Ďakujem teraz pani Kapezun za pána Zoríňa. Čas sa nám kráti, takže prosím 3 minúty. Ďakujem pani predsednička. Chcela by som e, v tlmočiť e, ospravedlenie pána Zorieňa. Dnes som tu namiesto neho, nemohol sa na nešťastie zúčastniť a požiadal ma, aby som odkomunikovala jeho stanoviska. Chcem sa poďakovať pánu Kovačovi za jeho správu. Súhlasí s vašim návrhom a vypracuje aj nejaké pozmeňovacie návrhy. Myslí si, že by sme sa mali viac sústrediť na klimatickú e, politiku, na politiku životného prostredia je tu aj hospodársky a sociálny rozmer, ktoré sú dôležité v kontexte európskeho semestra. Je dôležité tiež sústrediť sa na to, aby sme mali e, klimaticky neutrálne hospodárstvo. Je dôležité, aby skleníkové plyny do roku 2050, e, e, aby tieto emisie boli na nule Pán Zoriňo bude vypracovať pozmeňovacie návrhy, kde sa bude pokúsiť zaviesť e, koncept spravodlivého e, postupu, aby sa zamestnanci mohli prispôsobiť dekarbonizácii. Je potrebné, aby sa ministri životného prostredia viac angažovali na rade. To je zatiaľ od mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rikaut. Ďakujem za slovo, budem hovoriť veľmi stručne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Je tam veľmi veľa častí, ktoré môžeme podporiť, ktoré sú veľmi dobré. E, myslím, že posilníme tú správu tým, že ju prepojíme s národnými plánmi pre energetiku a klímu. Tieto sú taktiež súčasťou Európskeho semestra tam môžete očakávať naše e, pozmeňovacie návrhy. Inak e, s tým súhlasíme, s tými prepojeniami. E, jediná diskusia, ktorú očakávame, sa týka kondicionality. To sa dalo zrejme čakať, lebo nesúhlasíme s tým, ako ste to naformovali iste. Istá miera kondicionality by mala byť zachovaná, ale pozrieme sa na to, ako sa to dá robiť inteligentne, pretože samozrejme nechceme, aby to malo zlý dopad na ľudí, keď nedostanú fondy, ale treba hovoriť o tej kondicionalite a myslím si, že návrh by mal byť trošku zmenený, ale v zásade ho podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Grosted. Ďakujem pani predsednička. E, prečítala som si správu komisie a veľmi ma potešilo, pretože to je vo Francúzsku veľmi aktuálna téma, že správa sa sústreďuje na zabezpečenie fiškálnej spravodlivosti a čítala som tu jeden odsek, ktorý sa mi páči týka sa globalizácie a možnosti vlády nastaviť e, práh a, zabezpečiť platy, rovnomerom platy je stále náročnejšie, e, spravedlivejšie zdaňovanie a zapracovanie aj digitálnych technológií nás privedie k inkluzívnejšej spoločnosti. U nás vo Francúzsku občania nechápu, že e, firmy, ktoré profitujú z, di- z digitálneho trhu, sú v Európe také pozície, aké sú. E, rada sa tiež nevie rozhodnúť, to je podľa mňa vážne, odrazí sa to aj na volebnej kampani. Pokiaľ sa to hovorí o potrebnom rámci, sústrediať sa na environmentálnu udržateľnosť, a tam súhlasíme, Výskum a vývoj vychádzajú z digitálnych technológií. Ja naozaj tu nevidím ani slovo o pohnos- e, priemysle. Chápeme to tak, že táto digitálna energetická premena ešte nie je dostatočne ďaleko. My musíme jednoducho zamietnúť opätovnú industrializáciu Európy. Ďakujem. Ešte niekto? Ak nie, tak vraciam slavu späť. A pardon, ešte predtým. Pani Bekio za komisiu, nech sa váči. A po nej pán Kovačev potom. Ďakujem aj spravodajcovi a kolegom, ktorí sa vyjadrili. Chcela by som sa stručne vyjadriť Skôr ďakujem za vyjadrenia na Margo výročnej správy o raste. Berieme na vedomie stanovisko vášho výboru. A tiež eh, sa vynasnažíme, aby sa to postúpilo rade, aj rade pre životné prostredie, aj tam sa bude táto téma prejednávať. Teší nás, že niektoré aspekty ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti, inkluzívnosti, udržateľnosti, že prechádzajú. Snažíme sa o dlhodobejší pohľad. Je to totiž podľa nás zásadný bod zvratu pre našu ekonomiku. Tiež si myslíme, že sme teraz v dobrej fáze. Je treba to uznať. Máme za sebou 6 rokov nepretržitého rastu v Európe. Nikdy sme nemali tak veľa ľudí e, v zamestnaní v Európe. 239 miliónov ľudí, čo je naozaj pôsobivé, na to by sme mali hr- byť hrdí, ale to neznamená, že zatiaľ sme v istote aj do budúcna zmáhajú sa externé rizikové faktory, preto teraz nastala chvíľa konať. Inkluzívnosť a udržateľnosť sú dva významné aspekty, ktoré zdôrazňujeme v našom hodnotení, v našej správe. A ešte nadviežem na to, čo povedala pani Grostet. Tiež modernizácia nášho priemyslu sa tiež spomína v návrhu. Tiež si myslíme, že aj to je významnou súčasťou dekarbonizácie a prechodu k obehovejšej ekonomike v Európe. A tiež je to jeden zo spôsobov, ako podporiť našu konkurencieschopnosť globálne. To je všetko. Pani predsednička, ďakujem ešte raz. Now, Ďakujem aj my. Teraz vracem slovo späť pánu Kovačevovi. Ďakujem aj kolegom, ktorí sa vyjadrili, aj komisii ďakujem. Súhlasím s takmer všetkým, čo ste povedali. Politika klímy a životného prostredia. Tu uh, musíme to zosúľadiť technologickou revolúciou, ktorá prebieha. Tiež sa musíme snažiť, aby sa to prijavilo na podpore ekonomiky. Musíme zapojiť občianskú spoločnosť vo väčšej miere musíme podporovať prístup nulových emisí do roka 2050. Čo sa týka konkrétnych podmienok, nemali by sme podľa mňa trestať naše mimovládky a občanov, teda pardon, naše regióny a mesta. Pokúsime sa to nejako lepšie zapracovať. Ďakujem ešte raz a teším sa na ďalšiu spoluprácu. The, uh, the, the opinion. Thank you very much. Ďakujeme aj my. Lehota na pozmeňujúce návrhy 9. január o 11. hodine. A pripomínam, že sa pracuje iba v angličtine. V tomto prípade hlasovanie vo výbore NV prebehne 29. januára. A doplené to naplánované 25. a 26. februára. Týmto sa dostávame k poslednému bodu na našom programe. Ide o preskúmanie návrhu stanoviska k absolutóriu pre všeobecný rozpočet únie pre komisiu, pre Európske centrum pre prevenciu chorôb, ďalej chemickú agentúru, agentúru pre životné prostredie, ďalej e, agentúru pre bezpečnosť liečiv. A jeden ďalší orgán. Ďakujem e, kolegom za spoluprácu. Na úvod prednesím ako spravodajkynia niekoľko poznámok. Ako v predchádzajúcich rokoch, Výbor Envy sa chystá vypracovať 6 stanovísk. Čo sa týka komisie, tento rok dvor auditorov sa rozhodol nepredložiť odhadovanú mieru a chybovosti pre oblasť vidieckého rozvoja, trhových opatrení v oblasti životného prostredia, klimatických krokov a pre rybolov. Ale namiesto toho popísal druhý chýb, ku ktorým môžu dôjsť v týchto oblastiach, ako napríklad žiadateľa bez nároku, ďalej činnosti, projekty alebo výdavky bez nároku. Čo sa týka osobitne DG pre životné prostredie, tu je treba zdôrazniť, že v roku 2017 veľké problémy pardon, veľké programy si oslavili 25. výročie a poskytlo sa 25 miliónov spolufinancovanie 139 nových projektov, ale je treba vynaložiť ďalšie úsilie na to, aby sme znížili omeškania v platbách a 5,8 a platieb prekročilo legálne stanovené lehoty v roku 2017 oproti predchádzajúcim rokom 3,9 v roku 2016 to bolo konkrétne. Ďalej stredná doba revízia programu LIFE bola e, započatá v roku 2017, avšak obdobie, ktoré pokrýva toto hodnotenie, teda roky 2014 až 2015, v priebehu tohto obdobia sa projekty mnohé ešte nerozbehli a iba niekoľko projektov sa uzavrelo. Čo sa týka DG klímy, to sú hlavné obavy súvisiace s tým, že 20-percentné ciele zapojenia klímy vo VFR neboli splnené v roku 2017, keďže iba 19,3 rozpočtu únie bolo v súlade so klimatickými cieľmi. Tiež návrh stanoviska e, vyslovuje obavu v súvislosti s tým, že výročná správa činnosti DG Klima za rok 2017 ešte stále obsahuje výhradu, ktorá sa týka reputácie, čo sa týka istých slabých stránok v registri systému obchodovania s emisiami ETS, ďalej Sante. To sa vyhodnotila séria tretieho programu pre zdravie. E, tu sa popisuje pokrok pre členské štáty a tiež sa tu posilňuje konkrétne posilnenie úsilia na to, aby sa zvýšila pridaná hodnota z úrovne únie. Tento návrh stanoviska tiež upozorňuje na to, že je tu ešte stále reziduálna chybovosť vo výške 2,5 pre celkovú činnosť v oblasti pod, bezpečnosti potravín. A tiež hranica 2 naplnenia nebola splnená. Vieme, že to súvisí s tým, že v žiadosti o preplatenie nákladov boli nadhodne ten isté sumy, čo sa týka nedostatočnej kontroly týchto žiadostí v jednej členskej krajine. Žiadame DG Sante, aby pri všetky opatrenia na to, aby sa to neudialo už v budúcnosti. Čo sa týka agentúr, návrhy a stanoviska preverujú, ako agentúry nakladali s prostriedkami aj z hľadiska finančných zdrojov, ale aj z hľadiska pracovníkov v tejto oblasti všeobecné vyjadrenie. Niektoré úlohy sa nepodarilo splniť v roku 2017 na úrovni viacerých agentúr, práve preto, že boli obmedzené zdroje, ktoré mali k dispozícii. Návrh stanoviska tiež upozorňuje na vedecké technické výstupy a viaceré dôležité iniciatívy, ktoré sa podarilo implementovať. Dvor auditorov uvádza, že získal dôvodné eh, záruky o tom, že výročné účty za roku 2017 všetkých piatich agentúr sú dôveryhodné a že prebiehajúce transakcie sú legálne a regulérne. Na základe dostupných údajov návrh stanoviska vyslovuje spokojnosť s celkovým plnením rozpočtových okruhov pre životné prostredie, klímu, verejné zdravie a potrebnú bezpečnosť za minulý rok. A tiež vyslovuje spokojnosť s činnosťou piatich agentúr, ako aj s tým, ako rozpočet týchto agentúr sa implementoval. Návrh stanoviska sa preto e, vyjadruje v tom zmysle, že je možné udeliť absolutórium za finančný rok 2017. Teraz eh, by som veľmi rada počula reakcie od teňových spravodajcov a ďalších kolegov. Pani Kadenbach. Ďakujem. Najskôr by som rada ospravedlni, teda pardon, chcem sa poďakovať našej pani predsedničke Valeána za jej prácu všetkých 6 návrhov podporujem. Ako už e, pani Valeán povedala, ide to absolutórium za minulý rok za celý rad agentúr, v ktorých eh, je zodpovedný za absolutórium výbor ENVY, konkrétne EFSA, ECDC, EMA, EEA a ECHA. E e e a tiež mám príjemnú úlohu v rámci výboru KONT byť tieňovou spravodajkyňou pre agentúry. To znamená, že je to oblasť, v ktorej sa pohybujem rada, tak povediac. Aby som to sostručnila, um, aj vo všeobecnom rozpočte eh, DG Sante, DG Klima, aj v príbehu v prípade piatich agentúr podporujeme eh, návrh udelenia absolutória. Mám len dve doplnenia vlastne. Jednak, čo sa týka stanoviska k celkovému rozpočtovému plánu, tam chceme zapracovať doplnkový odsek, čo sa týka presadzovania programu pre eh, bezpečnosť potravín, verejné zdravie a ochranu rastlín. Tu chceme zúrazniť, že všetko prebehlo ako malo a že sa e, plne podarilo implementovať aj všetky splnomocnené platby a ďalšie odseky. Tu e, by som pre úplnosť rada uviedla, že veľká väčšina opatrení e, z programov zdravia na úrovni výkonu agentúr pre potraviny a verejné zdravie, že aj to sa podarilo vykonať. Viem, že v tomto stanovisku sme obmedzení z hľadiska počtu znakov, Viem, pretože spravodajkyňa nemohla toto všetko uviesť vo svojom návrhu. Článok 14 v stanovisku spravodajkyne sa spomínajú prehnané odhady nákladov na úrovni DG Sante, čo spôsobilo chybovosť. To by som rada doplnila, že tieto rozhodnutia prijeli členské štáty a prepracúvajú sa. V prípade agentúry ECHA by som rada spomenula v kontexte časkosti, že niektoré firmy teraz buď zámerne alebo nezámerne sa vyjadrili, že na to, aby ušetrili registračné náklady, dopustili sa chyb a, a agentúra ECHA sa snaží vykonávať doblokové kontroly, aby sa predchádzalo takýmto nedostatkom a bude potrebovať však agentúra v tejto súvislosti viac zdrojov. Na budúci týždeň pri hlasovaní v Štrásburgu k všeobecnej legislatíve o potravinách sa chystáme hlasovať v tomto zmysle aj o pozmeňovacom návrhu parlamentu, aby sa to takto opravilo. Veríme teda, že sa to podarí presadiť hlasovaní, aby e, agentúra ECHA mala dostatočné vybavenie zdrojmi e, vzhľadom na tieto e, rozšírené úlohy. Mali by sme upozorniť, že na tieto úlohy naozaj potrebuje agentúra väčšiu finančnú podporu, aby aj v budúcnosti mohla nadalej efektívne fungovať. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Grostet. Ďakujem. Ja plne podporujem všetky stanoviská, ktoré nám predkladáte, pani predsednička. A chcela by som zdôrazniť Európsku agentúru pre lieky. Absolutórium samozrejme podporujeme, je to bez problémov len Dúfam, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sa predložia, budú zamerané na otázky rozpočtu, že sa nevyužije zámienka tohto absolutória, aby sme sa venovali konkrétnej práci agentúry. Ja chcela by som všetkých upozorniť, našich kolegov, na bod 4 vo vašom stanovisku, pani Valean, ja to plne podporujem. Tam sa zdôrazňuje otázka zdrojov pre agentúry. Máte pravdu, pretože na jednej strane dávame tejto agentúre mnohé nové úlohy. Je to agentúra, ktorú veľmi dobre poznám. Ja sa venujem tejto téme aj v kontexte veterinárnych liekov. A na druhej strane sú tu škrty spojené so sťahovaním, so stratou pracovníkov, na to, aby sa bolo možné vysporiadať s týmito zmenami. Teda Ide tu predsa o verejné zdravie. Je dôležité, aby agentúra EMA mala potrebné prostriedky k dispozícii. Zatiaľ to tak nie je. Je to jednoducho nedostatočné. Preto vás plne podporujem v tomto tvrdení. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, aby komisia vzala na vedomie tieto ťažkosti a aby posilnila a um, zvýšila prostriedky, ktoré má agentúra k dispozícii, aby sa dokázala vysporiadať s novými úlohami, ktoré boli pridelené. Ďakujem pekne obom kolegyňam za podporu ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, keď predložím pozmeňacie návrhy. Teraz sa obraciam na komisiu, aby vystúpili jej zastupcovia. konkrétne pani Vakru, to mám napísanú, ale možno aj iní by sa radi vyjadrili. Nech sa páči. Začneme tým, že dáme slovo pani Vakru. Ďakujem. E, čo sa týka e, generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, e, tu môžem povedať, že sme veľmi spokojní s vašou správou. Vynaložili sme úsilie v snahe mm, završiť program LIFE čo neskôr. Taktiež sme uprednostnili už uzavreté programy teda tá, najmä programy z predchádzajúceho obdobia, ktoré sú tzv. pozostatkom a tiež vďaka tomu sme získali údaje, výsledky, ktoré vkladáme do strednodobého hodnotenia a tiež do nového navrhovaného programu LIFE, ktorý sme tento rok predložili v kontexte VFR na schválenie. Berieme na vedomie vaše vyjadrenia, čo sa týka omeškaných platieb, ale máme tu ospravedlnenie a síce snažíme sa tieto platby náležite e, kontrolovať s čo najvyššou presnosťou. Ako viete, je naozaj mimoriadne nízka chybovosť, ktorá sa potvrdzuje vo výročnej správe o činnosti. Ešte stále e, však platí, že naďalej berieme na vedomie vaše vyjadrenie, snažíme sa ďalej veci zlepšovať, aj čo sa týka výrazných škrtov v počte zamestnancov. A tu chceme tiež privítať e, vaše návrhy už v roku 2018. Sa snažíme to riešiť. Konkrétne budeme o tom informovať e, vo výročnej správe činnosti za DG Enviro. Snažíme sa o ďalšie synergie, aby sme dokázali plniť program LIFE s optimálnymi výsledkami a aby sa tieto výsledky zachovali do budúcna. To je všetko za naše živo- DG pre životné prostredie. Ďakujeme. Ešte niekto za komisiu? Nech sa páči. Ďakujem. Ja zastupujem uh, generálny riaditeľstvo pre klimatické kroky. Aj naše DG berie na vedomie a cení si váš návrh stanoviska, čo sa týka dvoch tém, ktoré ste nastolili a síce zapojenie aspektov klímy do všetkých oblastí uznávame, že ešte stále je čo naprávať. Ešte je však možnosť, že sa nám podarí splniť to do roku 2020. Vyžaduje sa to však spoločné úsilie všetkých aktérov, všetkých výkonných orgánov. Podľa mňa sme na dobrej ceste, aby sme boli priekopníkom napríklad v návrhu rozpočtu na rok 2019 to bude teda aj definitívny rozpočet na budúci rok. Tu je tá miera mainstreamingu na úrovni 25,1%, teda už sme dosiahli pokrok. Rozpočet na rok 2020 sa ešte len pripravuje. Je teda možnosť aj aj riziko spojené s tým, čo sa to podarilo alebo nepodarilo splniť. Čo sa týka ETS, to je najkritickejší systém, áno. Je to systém poznačený rizikovosťou. Funguje to vlastne ako systém v bankovom sektore. Preto aj tu sa snažíme presadiť rovnaké štandardy, ako platia v bankovom sektore. Už sme presadili viacero opatrení v rôznych akčných plánoch, napríklad tento rok sme presunuli tento systém na bezpečnejšie servery v Luxembursku a v tejto chvíli vykonávame akési vyhodnocovanie rizika, aby sme zistili, aké je zvyškové riziko po vykonaní celého akčného plánu a potom sa rozhodneme, či e, e, zrušíme tú výhradu e, vo výročnej správe činnosti za tento rok alebo nie. Ale v tomto smere sa ešte nemôžem vyjadriť, lebo by som predbiehal. Ďakujeme. Ďalej. Ja budem posledný. Ja zastupujem DG Sante. Za naše DG môžem povedať, že my tiež vítame tento návrh stanoviska ktoré je veľmi jasné. Čo sa týka bezpečnosti potravín a programov pre zdravie, tam sme takmer na 100% úrovni, čo sa týka viazaných eh, a prostriedkov a voľných prostriedkov. Eh, čo sa týka obdobia, ktoré teraz pokrývame, snažíme sa čo najefektívnejšie využívať pravidlá nového rozpočtového nariadenia, kde je možnosť eh, ujed... teraz zjednodušiť preplácanie nákladov, v tomto prípade na úrovni členských štátov, to by to zjednodušilo aj pre členské štáty, aj pre komisiu. A tým by sa jasne stanovili aj sumy, ktoré sa budú členským štátom preplácať. Na tomto ešte teda pracujeme. Už vidíme isté pokroky. A v prípade agentúry EMA, ako tu už zaznelo, je to skôr problém pre rok 2018 a 2019. Je to veľmi osobitný prípad. My problém veľmi dobre poznáme, snažíme sa eh, hľadať riešenia na problém, ktorý si s počtom zamestnancov aj eh, s množstvom finančných zdrojov. Ďakujeme. Je tu, sú tu ďalší predstavitelia, prosím, nech sa páči. Eh, ďakujem. Ja som tu z Európskej agentúry pre životné prostredie. ocenujem váš návrh stanoviska a sme radi, že sa sústredujete na e, adekvátne zdroje, na pridelenie adekvátnych zdrojov pre túto novú úlohu pre agentúru. Ďakujem pekne. Uh, then, uh, that's it. Thank you so much. Zatiaľ všetko, myslím, k tomuto. Pani Bakru? Chcem vás tiež informovať, že v kontexte Európskej environmentálnej agentúry komisia dokončila svoj posudok, hodnotenie za tento rok a v nasledujúcej správe budete mať aj tento dôležitý výsledok a budete sa môcť k nemu vyjadriť. Okrem toho podporujeme úplne vašu správu pre mm, EEA, ako aj pre ECHA pokiaľ ide o POPS a tie ďalšie právne predpisy, o ktorých ste hovorili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegom. Lehota na pozmenujúce 11. december o 5. popoludní. Potom by sme ven vyhlasovali, dúfam, 21. 22. januára na budúci rok. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám Pekný zvyšok dňa a dobrú chuť.